Teraz nasledujú otázky na ústne zodpovedanie na radu a komisiu. Ide o tému odstranenie násilia páchaného na ženách. Dnes je Medzinárodný deň boja respektíve odstránenia násilia pachaného na ženách. Preto je táto rozprava mimoriadne zaujímavá. Chcela by som dať najprv slovo pani Svensonovej, spravodajkyni na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem, e, pani predsedníčka. Dnes je 25. november, je to 10 rokov, čo OSN e, vymenovala tento e, deň za Medzinárodný deň odstránenia násilia pachalého na ženách. Ja sama som pracovala v mnohých ženských politických organizáciách a by som bojovala E, proti tomuto násiliu páchaného, páchanom na ženách. Je veľmi ťažké popísať, ako situácia vyzerá. Zdá sa mi, že e, som e, už počula strašne veľa slov, čo všetko sme v parlamente urobili. My všetci veľmi dobre vieme, že je potrebné urobiť faktické konkrétne opatrenia. To je oblasť, ktorá prakticky skutočne oberá ženy o ich práva, ktorá ovplyvňuje e, život žien, e, život mladých e, dievčat a žien a to ovplyvňuje aj, ich životnú situáciu v parlamente, ale aj mimo parlamentu Musíme teda urobiť všetko preto, aby sme odstránili toto násilie pachané na ženách. Ide o sexuálne obťažovanie, fyzické a e, psychické násilie, e, ide o e, odstránenie tohoto násilia aj počas vojny a počas obnovy po skončení vojny ženy sú neustále vystavované takémuto násiliu. Existujú takí, ktorí tvrdia, že je to súkromná záležitosť alebo rodinná záležitosť, ale tomu tak nie je. Ide o štrukturálne násilie, ide o spoločenskú otázku. Spoločnosť musí prevziať zodpovednosť eh, za E, túto oblasť. Ide o problém v mnohých regiónoch na e, všetkých kontinentoch. Všetky formy, e, musíme zastaviť všetky formy násilia. To je to najdôležitejšie. Násilie mužov páchané na ženách je typickým dôkazom toho, že existuje nepomer rozloženia moci medzi mužmi a ženami je teda potrebné e, tento e, pomer e, upraviť. Preto musíme si v prvom rade uvedomiť, že ide skutočne o otázku moci, ale aj o predstavy, ktoré jednotliví ľudia, tak muži alebo ženy, majú násilie páchané mužmi na ženách je jasným dôkazom toho, že e, mocenské pozície medzi mužmi a ženami nie sú e, v rovnováhe. Je to aj otázka verejného zdravia. Ide o sociálny problém, e, ktorý znamená nielen utrpenie, ale aj obrovské náklady pre spoločnosť. V prvom rade však ide o problém Eh, rovnakého postavenia mužov a žien a z tejto perspektívy musíme eh, začať tento problém riešiť. Európska únia je teda kompetentná urobiť patričné opatrenia. Sú to opatrenia zo strany Európskej únie, ktoré som ja, ako aj moje kolegyne a kolegovia eh, v príslušnom výbore žiadame. Existuje program DAFNE, E, je to ekonomická podpora pre rozličné iniciatívy na odstránenie násilia páchaného na ženách. To však ešte stále nepostačuje. Preto parlamentný výbor pre práva žien požaduje, vyžaduje komisiu aj e, radu urobiť všetko preto, aby jednotlivé štáty mohli vypracovať národné plány na odstránenia násilia páchaného na ženách. Ide predovšetkým o jednotný strategický plán Európskej únie podľa doterajších ustanovení zmluvy e, to, túto povinnosť, e, povinnosť pracovať majú e, muži rovnako ako aj ženy Eh, chcela by som ešte položiť otázku, kedy eh, chce komisia vyhlásiť Európsky rok k téme odstránenie násilia páchaného na ženách. Je to niečo, eh, čo parlament žiada už od roku 1997, takže myslím si, že je najvyšší čas. Ďakujem. Grazie, Ďakujem. Pán minister Pa, prepašte, pani ministerka Tostenson. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, predsedkynia výboru e, pre práva žien a zrovnoprávnenie pohlaví e, položila veľmi závažnú otázku. A chcem naozaj na úvod povedať, že násilie na žena nemá miesto v našej civilizovanej spoločnosti. Tento rok máme 10. výročie e, rezolúcie OSN, ktorá 25. november vyhlasila za Medzinárodný deň e, odstránenia násilia proti ženám. Dnes e, si pripomíname bezpočet žien a dievčat, ktoré v oblastiach e, napätia, kríz a konfliktov vojen trpia násilím, ktoré sú znásilňované, zneužívané alebo e, obťažované, ktoré e, musia podstúpiť škodlivé tradičné praktiky. Môžeme tiež hovoriť o tzv. zločinoch z octi, E, môžeme ďalej hovoriť o vraždách, zmrzačení e, orgánov. Toto všetko môže mať naozaj obrovské rozmery. E, násilie proti ženám je problém, ktorý sa týka mnohých politických oblastí. Vidieť to aj na uznesení kde ide o odstránenie násilia proti ženám, e, uznesenie, ktoré budeme zajtra hlasovať. Toto násilie nie je len e, nespravodlivosťou alebo násilím, je to aj otázka e, týchto mužov, ktorí sú, ktorí sú páchateľmi. Je to otázka zrovnoprávnenia a najlepšia stratégia na boj je vytvoriť celostnú perspektívu a širšiu definíciu násilia proti ženám. Pokiaľ ide celú, o celú tú prácu e, smerom k rovnosti, ide o prí, princípy, ide o gender mainstreaming. E, článok 203 e, zmluvy o EÚ hovorí o zabezpečení rovnoprávnosti žien a mužov na všetkých úrovniach. Treba to tematizovať a chcem povedať ale aj čosi pozitívne poprvýkrát. Poprvé, Najúspešnejší príklad v prípade zrovnoprávnenia e, je otázka žien v ozbrojených konfliktoch e, nad rámcová presahujúca politika, ktorá tu musí byť jasne definovaná. Je jasné, že e, možnosti rady konať v tejto oblasti sú obmedzené. Sú obmedzené len na kompetencie definované v zmluvách a členské štáty sú zodpovedné za otázky, ktoré spadajú zase do ich e, kompetencií právne otázky, vnútropolitické e, otázky a otázky zdravia je právom e, členských krajín vytvárať si vlastné plány na boj proti násiliu. Dá sa však aj spolupracovať, využiť možnosti spolupráce. Sú tu aj opatrenia na európskej úrovni, rodové otázky, boja proti eh, tomuto násiliu. Je tu špecifický plán komisie za zrovnoprávne na roky 2006 až 2010. Tu sa e, robia štatistiky a vytvára sa výme, výmena eh, dobrých skúseností a spolupráca v oblasti výskumu. Tešíme sa na nový plán komisie na rok 2011 až 2015 na tému zrovnoprávnenia. Štokholmský program, ktorý sa príjme v budúcich mesiacoch, bude rámcom e, boja proti mnohým obavám, pokiaľ ide o e, násilie proti ženám. E, tešíme sa tiež aj na tento program a na jeho realizáciu. Mnohé sa napriek tomu deje na úrovni EÚ, keď, hlavne keď ide o zvyšovanie povedomia, o zbieranie dobrých skúseností. Mnohí z vás boli na štokholmskej konferencii, kde išlo o stratégie na boj proti násilí, násiliu mužov na ženách a bola tu možnosť vymeniť si skúsenosti a diskutovať o budúcich politikách. Rok 2007 bol e, e, rokom, kedy sa prijal program DAFNE 3, kde sa urobilo mnohé proti násiliu, e, proti deťom a ženám a vítam účinky tohoto programu DAFNE 3 a te, toto, tieto účinky, musím povedať, pretrvávajú. Tu sa celkom správne poukázalo na to, že pravidelné a porovnateľné údaje o rôznych formách násilia e, zatiaľ neexistujú. Rada tiež poukazuje na to, že zbieranie spolahlivých dát je veľmi dôležité vtedy, keď chceme e, lepšie pochopiť problémy Eh, v tejto oblasti na celoeurópskej úrovni. Tu Myslím si, že Európsky inštitút pre zrovnoprávnenie pohlavy, ktorý spoločne zriadili Rada a parlament, prispeje výrazne v tejto oblasti. Rada samotná už prijala konkrétne opatrenia na to, aby prístup k štatistikám v oblasti eh, boja proti násiliu bol zlepšený. Pekingský akčný plán bol vypracovaný a obsahuje e, dôležité indikátory v dvoch oblastiach. Po prvé je to násilie e, proti ženám v domácnosti, po druhé e, na pracovisku a po tretie ženy vo vojnových konfliktoch. Mnohé sme dosiahli, ale samozrejme treba urobiť ešte viac. Mnohé z, osobn- eh, z, eh, z tých postihnutých žien alebo žien, ktorí sa to týka, žijú v rozvojových krajinách. Rada prijala množstvo eh, uznesení k zrovnoprávneniu a k vlastnému vkladu žien v, v tomto boji. Ide o všetky formy násilia, ktoré sú rodovo špecifické a rôzne škodlivé tradičné praktiky, ako je napríklad mrzačenie ženských pohľavných orgánov to však nie je všetko. Ďalej je tu aj e, toto, e, sú tu aj tieto nútené svadby a ďalšie praktiky, ktoré sú realitou dokonca aj na území EÚ. Sú tu rôzne opatrenia, ktoré sme pripravili na boj proti týmto pra- praktikám. E, rada chce sa angažovať a chrániť tých osobitne postihnutých práve v uznesenia, ktoré sa týkajú dievčat z minulého roku. Rada tu chce zdôrazniť e, e, zničenie všetkých fóriem alebo boj proti všetkých formám e, škodlivých praktík proti dievčatám, ženám, ktoré majú viesť k posilneniu zrovnoprávnenia žien a dievčat v spoločnosti. Ako už povedala kolegyňa v úvode e, e, k vašej otázke, násilie vedie aj k tomu, že ženy e, sa musia zapájať do všetkých sociálnych kultúrnych oblastí. Vy riskujete, alebo riskuje sa tu potom u tých žien marginalizácia a chudoba. A tým sa dostávam k celostným perspektívam, štruktúra násilia. Problém násilia na ženách je veľmi rozsiahlý problém. Nedostatok zrovnoprávnenia a tu potrebujeme naozaj širšiu kampaň na posilnenie žien. To je príspevok k boju proti násiliu. Ženy, ktoré by boli schopné rozvinúť svoj potenciál, ktoré budú menej vystavené takýmto spôsobom násiliu ako tie marginalizované ženy. Neustále sme poukazovali aj na to, že je nutné zmierňovať chudobu žien. Zamestnanosť je tu najlepšou možnosťou na boj proti tejto pasty, ktorá vzniká z chudoby. Hospodárska sociálna kríza zvyšuje zraniteľnosť žien. Na stretnutí 30. novembra 2009 rada mala prijať závery k rovnosti, k rodovej rodosti, k rastu pracovných miest a k Lisabonskej stratégii. Cieľom týchto záverov malo byť, aby rodový rozmer a rodovo špecifické záležitosti dostali prioritné miesto v budúcich stratégiách. Keďže oslavujeme 10. výročie uznesenia OSN, ktorý, ktoré stanovuje deň boja na, voči násiliu na ženách, musíme si uvedomiť rozsah problému, ale zároveň vítame, že národy pracujú spolu, aby ukončili tieto praktiky. Skutočne obrovská práca proti násiliu na ženách v Európe sa deje v rámci medzinárodného rámca. V marci v roku 2010 Komisia OSN o stave žien bude revizovať, revidovať po 15 rokoch pekingskú platformu. Švedské predsedníctvo už predložilo správu o napredovaní v Európskej únii v danej oblasti a o výzvach, ktoré ešte stále treba vyriešiť. 13. novembra mala rada prijať závery k tejto veci. Pekingská platforma, Pekingská akčná platforma nám poskytla štruktúru a dlhodobú agendu pre politiku rodovej rodno, rodnosti na medzinárodnej scéne. Rada sa aktívne zapája do tejto práce. Zásadná časť práce, ktorá sa venuje boju proti násiliu na ženách. Tento problém nerešpektuje národné hranice a preto sa s ním musíme vysporiadať na medzinárodnej úrovni i v Európe aj za hranicami Európy. Musíme dostať na vyššiu úroveň všetky naše aktivity a nesmieme sa robiť slepými voči páchateľom, ktorí poškodzujú záujmy žien. Vážená pani predsedajúca, ctení poslanci, rada by som zopakovala to, čo som už hovorila na začiatku. Násilie voči ženám nemá žiadne miesto v civilizovanej spoločnosti. Som vďačná parlamentu za to, že sa dnes zaoberal touto záležitosťou a že plne podporil radu a švedské predsedníctvo. Každý, kto sa vyjadri a kto bráni princípy spravodlivosti, rovnosti a solidarity, každému som vďačná. Ďakujem za pozornosť. Grazie, ministro, la parola. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka. No a teraz komisár de Guch, nech sa páči, máte slovo. Euh, euh, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti, žena, boja proti násiliu páchanému na ženách by komisia opätovne chcela povedať, že sa angažuje v boji proti násiliu na ženách. No a toto, táto angažovanosť sa ozrkadluje aj v oznámení k štokholmskému programu medzi prioritami sa tam tiež hovorí o tom, že predovšetkým že predovšetkým detské práva musia byť prioritou. Nuž a samozrejme aj ženy a seniory majú našu pozornosť s plánom pre rovnosť medzi mužmi a ženami na roky 2006 a 2010 sa komisia zaviazala prispieť k odstraňovaniu násilia a boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Boj proti násiliu páchanému na deťa, deťoch je, bude, bude tiež súčasťou novej stratégie, ktorá následuje po tom cestovnom pláne. Ale samozrejme rovnako dôležité je prijímať konkrétne opatrenia. Komisia už prispela k boju proti násiliu v v rámci programu DAFNE, no a to tiež eh, prispieva k prevencii. Avšak eh, komisia je tiež eh, v rámci programu DAFNE 3 pristúpila na opatrenia na záujme koherentnej stratégie boja proti násiliu páchanému na deťoch a ženách s ročným rozpočtom vo výške približne 70 miliónov eur v roku 2009 komisia sa zamierila na rizikové skupiny a národné programy doplnili európsku pomoc. V rámci programu DAFNE 3 na rok 2010 bol zhromaždený odborný výbor, ktorý môže prispieť k tomu, aby sa príjmali konkrétne opatrenia, ako aj žiadať spoločný postup členských štátov. Komisia chce vykonať štúdiu o vykonateľnosti, aby sa preverilo, či je nevyhnutné prijímať právne predpisy e, proti násiliu, či je potrebné harmonizovať predpisy proti násiliu páchanému na deťoch a ženách. Nož a výsledky budú predstavené v roku 2010. Komisia chce rovnako hm, spoluprácu národných štátov, eh, MVOčiek, medzinárodných organizácií a tak ďalej. A to s cieľom eh, politiky spoločenstva eh, na svete. Nuž a okrem toho je výmena informácií o najlepších postupoch. Táto bola zorganizovaná v roku 2007 pod patronátom Európskej siete boja proti kriminalite. Extrémne formy násilia proti ženám musia byť potlačené tými najtvrdšími prostriedkami. Nože a v tomto zmysle komisia v marci navrhla zmenu, zmenu právneho rámca pre obchodovanie s ľudskými bytostiami a násilie páchané na deťoch. No a to sa týka predovšetkým žien a dievčat. Európsky deň boja proti násiliu na ženách. Nože, dospeli sme k záveru, že takáto iniciatíva by bola predčasná, pokiaľ nie je žiadna, nebude vypracovaná žiadna reálna uh, stratégia. Nož, a teraz dám slovo kolegyni Benetu Ferrero Waldner. Drahé kolegyne, kolegovia, vážení poslanci a poslanky Európskeho parlamentu, všetci viete, že ja ako žena vystupujem a angažujem sa v boji proti e, násiliu spáchanému na ženách. A to nie len v ostatných piatich rokoch e, môjho pôsobenia ako európskej komisárky, ale už aj predtým ako ministerka som to robila. Už a preto e, by som chcela k tomu dodať niekoľko slov. Na úrovni externých opatrení. Program osobitnej perspektívy rozvojových krajín, o ktorej bude hovoriť ešte môj kolega, je násilie páchané na ženách a boj proti nemu dôležitou súčasťou politiky pre ľudské práva a občianské práva Európskej únii. Toto sa ešte posilní osobitnými usmerneniami, ktoré boli prijaté v decembri 2008. Tieto usmernenia budú príjmané na tretej, eh, na lokálnej úrovni tretich krajín, s ktorými spolupracuje EÚ. Eh, vo viac ako 93 krajinách eh, sú zastúpenia Európskej únie alebo krajín Európskej únie, alebo sú tam delegácie Európskej únie. No a tým vypracovať akčný plán na presadzovanie a aplikáciu týchto usmernení. Nuž a bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré budú príjmané v rokoch prijaté do roku 2010. Systematicky chceme vyslať jasný signál. Nedodržiavanie práv žien nemôže byť vo svetle alebo zohľadom na tradície alebo kultúrne rozdiely nejako ospravedlňované. V rámci dialógu budeme tiež posilňovať a ponúkať našu pomoc a spoluprácu na to, aby sme zrealizovali odporúčania mimoriadného spravodajcu e, v oblasti násilia na ženách v medzinárodnom rámci podpory rovnosti mužov a žien a boja proti diskriminácii. mier, a, bezpečnosť pre ženy, 25 to je uznesenie OSN a ostatné dokumenty zasluhujú zaslúhujú našu pozornosť. V decembri 2008 Európska únia prijala globálny prístup na boj proti násiliu páchanému na ženách. A to je rámec, ktorý je teraz platný tak pre obhajovanie a obranu zásad Európskej únie, ako aj pre usmernenia na konanie európskych inštitúcií. A to prispie k tomu, aby ženská dimenzia bola neustále zapájaná do siete boja proti konfliktom. A čiže od prevencie až do obnovy po, konfliktom, po konfliktoch. Ja som sa obrátila na popredné predstaviteľky vo svete aby som tej rezolúcii 53.9 vdýchla nový život. Nož a to posilnila moja iniciatíva. Ja som rada, že Banky Moon, generálny tajomník OSN, e, sa toho chopil. No a e, je veľmi dobré, že pri prípravách tejto ministerskej konferencie e, rôzne štáty, aj štáty Africkej únie, rozhodli posilňovať svoje snahy na podporu rezolúcie OSN 1325 a to vytvorením národných akčných plánov. No už na záver, pán, pán predseda, osobná poznámka. Možnosti, e, ktoré majú európske stratégie, či už sú externé, interné, e, stratégie na preboj e, proti násiliu páchanému na ženách sú pre mňa veľkou výzvou, podporujem ich nuž a opatrenia, ktoré šťastie boli doteraz dosť obmedzené, dostali nový impuls a odrazia sa v skutočne spoločných snahách. Ďakujem veľmi pekne. No a v mene politických skupín teraz dostáva za EPP slovo pani Matera na 1,5 minúty. Sí, grazie, presidente. L'eliminazione della violenza con... Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Boj proti násiliu páchanom na ženách je veľmi dôležitou témou. Bude si to vyžadovať od nás všetkých veľké snahy od európskych inštitúcií, e, členských štátov a občianskej spoločnosti. Násilie na ženách e, je súčasťou porušovania ľudských práv, ktoré má e, vážne dôsledky a následky pre jednotlivcov aj spoločnosť a nemôžeme ich ignorovať. Takže následne toto je téma, ktorou sa musíme zaoberať v v rôznych oblastiach, napríklad eh, v kultúrnej oblasti. Na základe kultúr, kultúrnych rozdielov eh, alebo tradícií nemôžeme ospravedlňovať násilie na ženách. Potrebujeme kampane na no, výchovu a vzdelávanie, hlavne mládeže na školách. Potom musíme zorganizovať Európsky rok, tak ako už Európsky parlament viackrát žiadal, čo by malo eh, dopad v Európe aj na medzinárodnej scéne aby naša politika bola oveľa efektívnejšia na politickej úrovni, e, musí táto problematika byť jednou z hlavných priorít e, na národnej úrovni aj medzinárodnej. Takže na záver by som povedala, že treba e, podporovať spoluprácu medzi EÚ, OSN. Všetci musia pracovať jedným smerom, nuž a v tomto prípade vypočutie v Európskom parlamente vypočutie, na ktorom sa zúčastnil aj námestník e, generálneho tajomníka OSN, aké je to dôležité a ako to všetkých nás, nás posilňuje. E, ďakujem veľmi pekne no a v mene e, socialistov a demokratov pani Tomsen na 1,5 minút. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes, 25. novembra, pardon, o niekoľko dní 27. 27. novembra si ženy pripomenú Medzinárodný deň boja proti násilie na žena, Ale nemali by sme to zredukovať iba na otázku, ktorá sa týka žien. Ja si myslím, že je to otázka, ktorá súvisí s ľudskými právami, s právom na život. Je to otázka, na ktorú sa pozreli nedávno už aj OSN a, a dospeli k tomu, že 7 z 10 žien je obeťou nejakého druhu násilia počas svojho života. Je to smrteľnejšie, takéto druh násilia, ako dopravné nehody na cestách alebo niektoré choroby. Je teda prečo dôležité, aby Európska únia zasiahla čo najskôr a Európska komisia by mala vypracovať plán na boj proti všetkým druhom násilia na ženách. Je potrebné eh, upriami tiež pozornosť k tejto veci aj na úrovni členských štátov, pretože niektoré členské štáty to vnímajú serióznejšie ako iné. Španielské predsedníctvo poňalo násilie na ženách a boj proti tomuto násiliu ako jednu zo svojich priorít. Je to jedna z členských krajín, ktorá už zaviedla pozorovateľský orgán, ktorý sa zameriava práve na násilie na ženách a plánuje vypracovať stratégie na vykorenenie tohto problému musíme podporovať takéto úsilia a zabezpečiť, aby táto iniciatíva, ktoré sa ujalo španielské predsedníctvo, priniesla ovocie pre celú Európsku úniu v prospech žien. Ďakujem pekne. A teraz e, zjednotená Európska ľavica a v ich mene hovorí pani Parvanova. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, nie len kvôli Medzinárodnému dňu na boj proti všetkým druhom násilia na ženách, ale vzhľadom tiež na uznesenie v tejto veci by sme mali sa opýtať sami seba, či sme urobili dosť. Jedna z piatich žen v Európe je obeťou nejakého druhu násilia, vydierania, zneužívania, zmrzačovania pohľadných orgánov. Dochádza k tomu, že sa využíva násilie ako zbraň vo vojnách, ako napríklad v Kongu. Je na, na čase, aby sme predstavili stratégiu, ktorá prinesie ukončenie všetkých druhov násilia na ženách a tiež obchodovanie so ženami. Chcem vás poinformovať, pani komisárka, že sme hlasovali o uznesení o štokholmskom programe a tiež o pozmeňovacom návrhu, ktorý požaduje smernicu a akčný plán na európskej úrovni na boj proti ženám v Európe a na ochranu obetí a presledovanie vyníkov. Dúfam, že tentokrát naši kolegovia a vy a tiež rada nebudete sa odvolávať na otázku subsidiarity a čo skoro uvidíme v praxi túto smernicu, akčný plán. Okrem toho sme predniesli túto otázku aj španielskému predsedníctvu, ktoré podporuje takúto prioritu a dúfam, že to bude priorita pre nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz v mene zelených. Pán Romevaj Rueda, nech sa páči. Je skutočne potrebné zriadiť jasný právny rámec na boj proti nasiliu na ženách. Chcem vyzvať radu aj komisiu, aby sa venovali tejto otázke ako súčasť európskej politiky. Niektoré členské štáty e, sa ujali tejto iniciatívy sami o sebe. Nulová tolerancia akéhokoľvek druhu násilia na ženách musí byť spoločnou prioritou všetkých inštitúcií v Európe. Parlament, rada aj komisia sa musia snažiť o koherentnejšiu politiku na boj proti všetkým druhom násilia na ženách, pretože to je správny krok na ceste k odstraneniu týchto druhov násilia. Okrem toho eh, by som chcel rád pripomenúť komisie a radi, rade tomu, že sa venujeme tejto otázke na medzinárodnej úrovni, najmä v kontexte bilaterálnej dohody, obchodnej dohody a iných druhov rokovaní tak ako to spomínam vo svojej správe. Tiež sa chcem opýtať pani komisárky, či by mohla uviezť nejaké konkrétnejšie detaily o týchto správach. Tiež chcem pozdraviť svojich priateľov na tribúne, ktorí sú z Konžskej asociácie pre mier a spravodlivosť. Oni nám každý deň pripomínajú, že musíme v tomto boji bojovať spoločne aj v prospech ľudí, ktorí to každý deň zažívajú. Teraz v mene skupiny ECR pani Jana Kadakis. Násilie na ženách, najmä v domácnostiach, je otázka, o ktorej je potrebné hovoriť. Chcem oceniť predsedničke výboru FAM tomu, že sa venuje tejto cene. Potrebujeme uznať, že táto otázka nie je len otázkou rodovou, nie je to len otázka rov, rodovej rovnosti a nie je to dokonca ani len otázka, ktorá sa týka ľudských práv. Je to predovšetkým trestná otázka. A preto je to otázka členských štátov a je na týchto štátoch, aby viedli v tejto iniciatíve. Podľa Rady Európy jedna zo štyroch žien zažije nejaký druh domáceho násilia počas svojho života. Európska únia môže byť aktívna v tomto smere a to tým, že vymedzi potrebné zdroje na zvýšenie povedomia, a tým, že bude hovoriť e, o násilí nielen na ženách, ale aj na mužoch. Podľa britských údajov jeden zo šiestich mužov trpí domácim násilím. Nedávno som navštívila centrum, utečenské centrum v Londýne a hovorili sme o týchto témach. E, sú tam ženy z rôznych sociálnych a skupín. Neexistuje tam žiadny stereotyp. Násilie sa týka samotných obetí, ich e, detí, cieľej rodín. And destroys lives ničí celé životy. Cesta k znovu vytvoreniu týchto životov je založená na podpore. Takéto organizácie poskytujú týmto ženám útočisko, podporujú ich a umožňujú im vrátiť sa do spoločnosti. Takéto projekty je potrebné financovať a to konkrétne Európska únia musí byť aktívnejšia tým, že bude búrať e, tie tabu, ktoré vládnu v oblasti násilia na ženách, ale aj na mužoch. Už nemôžeme viac ignorovať tieto témy. Teraz menej nezaradených. Pani Stase na jednu minútu. Svensson... Pán predsedajúci, kolegyňa Svensson um, položila písomné otázky na to, e, teda týkajúce sa toho, ako zabrániť násilu na ženách, lenže e, tu je štruktúrny problém, problém v celej Európe, ktorý v podstate vyplýva z nerovného postavenia mužov a žien. E, hoci strana slobody nedokáže podporiť európsky prístup k tomuto problému, dokážeme e, podporiť tento návrh a trvať na integrálnom prístupe na úrovni jednotlivých členských štátov. Strana slobody um, jednoznačne odmieta násilie proti e, ženám a veľmi často k takémuto niečomu dochádza aj v Európe a to najmä v domácom kruhu a to najmä proti islamským ženám. Takže my chceme bojovať proti e, domácemu násiliu. Toto je v podstate vec, ktorá je orientovaná najmä proti ženám a v podstate to vyplýva z islamskej vízie ďalby e, funkcií medzi muža a ženu. Toto je absolútne zavrhnutia, takéto násilie je zavrhnutia, absolútne zavrhnutia hodné a je to v podstate islamist, islamistický, islamistická forma násilia a toto E, je podľa nás absolútne nepriateľné. A preto by naša strana chcela e, jednoznačne trvať na e, potlačení takejto formy násilia a osobitnom vyšetrovaní islamistického násilia v tomto smere. Ďakujem. teraz sa dostaneme k ďalším rečníkom. Pani Bauer na 1,5 minúty. minister, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani ministerka vážení komisári. Rada by som e, pripomenula vec, e, ktorú e, ste už povedali aj vy, pani, pani ministerka, a to, že v civilizovanej spoločnosti nie je absolútne žiadne miesto pre násilie. Teraz si už pri desiatom výročí pripomíname, pripomíname deklaráciu OSN odsudzujúcu násilie proti ženám. Ide o 10. výročie a ja uvažujem nad tým, čo sa bude dať o ďalších 10 rokov alebo o ďalších 20 rokov. Teda, či o tých 10 alebo 20 rokov budeme musieť ešte stále hovoriť tie isté veci, respektíve vysielať tie isté uh, signály v tom zmysle, že násilie nemá v civilizovanej spoločnosti žiadne miesto. Ja len tak uvažujem. No a mm, môžeme povedať, že čas nepracuje v náš prospech. Ak sa pozrieme na naše spoločnosti, tak agresivita stúpa. A ak sa pozrieme na eh, vplyv médií, ja si myslím, že médiá tiež v tomto zohrávajú svoju úlohu. A takisto tá kríza. Kríza eh, má svoju úlohu, pretože eh, sociológovia by vám povedali, že kríza má vplyv na ľudskú agresivitu, ktorá ňou vstúpa. Takže násilie e, proti ženám je určite problémom a mnohí z našich kolegov hovoria, že áno, aj, aj muži trpia násilím. To je pravda, ale na nešťastie e, budeme musieť zohľadniť fakt, že štatistiky potvrdzujú to, že ak sa pozrieme na obete, tak 95% obetí sú v skutočnosti ženy. No a tiež, ak sa pozrieme na obete obchodovania s ľuďmi, znova 80% sú, e, teda obetí sú ženy. E, pán predsedajúci, pani komisárka, ja si myslím, že teraz skutočne prišiel čas na to, aby európske inštitúcie riešili túto vec o mnoho serióznejšie než doteraz. Mm, ďakujem veľmi pekne. Pani Garcia Perez, na 1,5 minúty. Ďakujem. E, ja si myslím, že ženy, všetci ľudia, ktorých, na, na, proti ktorým je zamerané násilie rodového charakteru by sa mali mať možnosť brániť. No a ja by som bola rada, aby sme e, odsúdili toto násilie, ktoré v podstate vyplýva z nerovnosti, ktorá je historicky založená. Jednoducho sa to nedá pochopiť a nie je na to odú- žiadne odôvodnenie. Jednoducho niektoré ženy sú zavraždené len kvôli tomu, že sú ženami. A sú ľudia, ktorí e, sú za toto zodpovední. No a európske inštitúcie, štát, e, národné organizácie, štáty musia jednoducho dať k dispozícii všetky prostriedky na to, aby sa násilie rodové, rodového charakteru e, úplne potlačilo. Jednoducho musí, musí ísť o opatrenia e, veľmi rozhodné. Krajiny ako Španielsko sa pripojili k takémuto chápaniu. E, je potrebné, je potrebné zavádzať nástroje ako napríklad zákon proti násiliu rodového typu a to na európskej úrovni. Okrem toho treba zavádzať opatrenia preventívneho charakteru. Treba bojovať proti proti rôzne typu tejto kriminality a treba podporovať obete. Jednoducho e, potrebujeme zaviesť množstvo politických krokov, ktoré sú dôležité na boj proti tomuto násiliu. No a e, španielské predsedníctvo si položilo ako jednu zo svojich priorít práve boj proti rodovému násiliu a dúfame, že e, tento parlament podporí rozhodne všetky iniciatívy, ktoré budú zamerané týmto smerom. A takisto by sme mali spojiť svoje sily, pretože tu ide o milióny žien, ktoré sú obeťami a tieto, ne, tieto obete už nemôžu čakať ani minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kretu, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predsedajúci. Ako už bolo povedané, násilie proti ženám je skutočne veľmi, veľmi dôležitý problém e, ktorému nevenujeme vždy dostatočnú pozornosť. Tento jav nadobúda hrozivé rozmery vo viacerých krajinách, a to najmä v krajinách, kde zúri vojna, znásilňovanie, sexuálne násilie ako také proti ženám, proti mladým ženám a deťom, e, dosahuje naozaj e, hrozivých rozmerov v Somálsku, Burundi, v Liberii. A na nešťastie týmto javom nie sú postihnuté len krajiny, ktorými zmieta e, vojna. Také, takáto vysoká úroveň násilia je prítomná aj v najmiernejších a najdemokratickejších krajinách sveta. Preto je našou povinnosťou zamerať sa na mm, potrestanie všetkých tých, ktorí páchajú e, takéto priestupky proti ľudským právam, ktorí ohrozujú bezpečnosť žien. A mali by sme poskytnúť tiež veľmi potrebnú mm, podporu obetiam sexuálneho násilia, teda podporu tak e, lekárskú, ako aj sociálneho charakteru pri reintegrácii do spoločnosti. Rada by som tiež spomenula fakt, že výbor DV si pripomína deň e, boja proti e, násiliu na ženách a rada by som poďakovala mm, komisárom pán, pánovi de Chucht a pani Ferrero Waldner za to, že túto tému zaradili na program tohto rokovania. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kosta na jednu minútu. E, vážený pán predsedajúci, rada by som venovala e, tento Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, na ženách Ane Politovskej, Politovskej, ktorá zaplatila za svoju lásku k pravde svojim životom. A v tomto konflikte, e, teda toto je v podstate prípad, kedy žena zahynula a nešlo vojnový konflikt. Je to jednoducho je to jednoducho aj vina médií, ktoré e, vyfarbujú ženy určitým spôsobom a to ponižujúco. Je jednoducho čas, aby Európa proti tomuto zakročila, aby e, sa zdvihla vlna odporu proti takémuto násiliu, e, proti ženám, proti maloletým, proti obchodovaniu s ľuďmi a ostatným zraniteľným skupinám spoločnosti, ako sú napríklad pristahovalci. Potrebujeme v tejto oblasti dosiahnuť jasné výsledky ako bolo spomenuté, e, komisia zavádza e, usmernenia e, pri riešení otázok žien vo vojnových oblastiach formou napríklad podpory mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia reintegrovať a podporovať ženy, ktoré boli obeťou násilia. Takže dnes sa nám otvárajú nové možnosti, nové príležitosti vo forme Lisabonskej zmluvy a štokholmského programu. A Eh, tiež musíme eh, odsúdiť ďalší aspekt. Eh, rastie totiž množstvo prípadov násilia proti mladým ženám a proti maloletým, a to aj pod vplyvom alkoholu a droga. O tomto by sme tiež mali hovoriť v súvislosti s touto témou. Ďakujem veľmi pekne. Pani Senisie na jednu minútu. Pane przewodniczący, koleżanki i koledzy, miliony... Vážené kolegyne, kolegovia, milióny žien sú obeťami zneužívania, bytia, s ženami sa obchoduje a to len kvôli tomu, že sú ženy. Kvôli agresivite zomiera viac žien a kvôli násiliu ako na následky rakoviny. Takže treba jasne povedať, že v modernej spoločnosti nie je miesto pre násilie na ženách. Treba to po, po, jasne povedať všetkým politikom a aj predstaviteľom eh, alebo náboženskej obci, eh, v ktorých eh, majú muži stále privilegované miesto. V mojej krajine, kde konzervatívne práva upierajú práva ženám a sa tvrdí, že žena patrí do, kuchy, do, do kuchyne a to je všetko. Hovorí sa, že ženy môžu byť len v kuchyni, môžu ísť do kostola alebo sa starať o deti. Sú im upírané mnohé práva. Každá žena musí niesť svoj kríž a znášať svojho násilného muža. V Polsku to je tá nezmyselnosť modernej spoločnosti. Nuž a ja sa teším na konferenciu, ktorá v decembri bude zorganizovaná v parlamente na iniciatívu eh, Centra pre ženské práva. Ďakujem pekne. No v prvom rade modrá karta. Modrá karta slúži na otázky rečníkovi, nie na nejaké spontánne vstupy. Niektorí z vás ste zdvihli modrú kartu. Ak chcete minútu e, rečníckého času, tak e, v podstate e, je priestor v týchto jednominútových vystúpeniach. Aj tak už máme skos, to je veľmi dôležitá rozpráva, to nepopieram, ale rád by som skúsil dať slovo aspoň šiestim ľuďom. Žiaľ, nemôžem dať slovo viacerým, je mi to naozaj ľúto. Takže mm, dáme teraz e, slovo e, v rečníkom v systéme každý aj, teraz spontánne diskusie. Pani Grunik na jednu minútu. Merci, monsieur le président, chers collègues. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Každý deň v Európe jedna z piatich žien sa stane sa stáva obeťou násilia. To je nepriateľné. Všetky formy násilia sú nepriateľné a predsa mnohé mladé ženy a dievčatá trpia násilím a zneužívaním. Čísla sú veľmi alarmujúce. Stáva sa to vo všetkých krajinách, všetky druhy násilia, domáce násilie, sexuálne zneužívanie, sexuálne obťažovanie na pracovisku, znásilňovanie v rodine, ale využíva sa to dokonca aj ako taktika vo vojnách mimo Európy. Je to prvá príčina smrti pre ženy vo veku medzi 16 a 44 mimo Európy. Je to téma, ktorá je skutočne veľmi vážna. Hovoríme tu o porušovaní práv žien. Nestačí však hovoriť iba o tejto téme, musíme konať. Európa musí chrániť svojich najzraniteľnejších občanov. Boj proti násiliu na ženách je bojom za základné ľudské práva. Takzvaný program DAFNE, ktorý podporuje všetky kroky na boj proti všetkým druhom násilia, nestačí. Musíme sa zamyslieť nad novými opatreniami, tak aby sme eh, vypracovali konzistentné plány v tomto smere v Európe. Bolo by potrebné zorganizovať medzinárodný rok zameraný na boj proti násiliu proti ženám. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Anzuli na jednu minútu. Είναι to κυρία Ροντζούλη. Je pani Rozuli v pléne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, nadväznosti na to, čo povedali predrečníčky v súvislosti s kultúrnym a náboženským kontextom, by som rada uviedla niečo, čo sa stalo mne osobne, keď som pracovala ako dobrovoľníčka. Je to príbeh eh, mladej ženy, ktorá sa volá Karina, nechcela už nosiť burku. Jej manžel a ako trest eh, ju polial kyselinou raz v noci, keď spala Teraz Karin už nosí burku, nie preto, že by chcela, ale preto, že musí zakryť eh, jazvy, ku ktorým došlo v dôsledku tohto kroku i manžela. Dúfam, že tento deň nebude len ďalšou značkou v kalendári, ale že skutočne si budeme pripomínať ženy, ktoré podliehajú takým, takémuto násiliu každý deň a že naše slova sa pretavia aj na skutky. Ďakujem, pán Staravela. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegovia. Mnohé ženy v Európe a na celom svete každý deň bojujú za to, aby sa zbavili násilia, ktoré je na nich páchané, ale nemôžeme bojovať samostatne. Nemôžeme ich nechať, aby bojovali samostatne, musíme im pomáhať, pretože násilie vykonávajú predovšetkým muži. Je to násilie, ktoré sa týka celého ľudstva, teda všetci a muži by sa mali zapájať do boja proti tomuto násiliu a preto podporujeme túto kampaň, ktorú najskôr spustili muži na podporu ďalších mužov. a Začala sa pred 20 rokmi v Kanade. Mm, istá skupina mužov sa vtedy rozhodla, že bude verejne hovoriť proti násiliu pachnom na ženách. Je to symbol, ktorý pripomína aj boj žien v Kongu, ktoré bojujú každý deň proti násiliu, ktoré sa na nich pácha. Tak ako Mnohí kolegovia, ja chcem, aby sa nás čo najviac zapojilo do tejto kampane boja proti násilu na ženách, aj fyzickej, aj psychickej formy násilia. A často môžu slova e, dosiahnuť mnoho. Pani Seriu, na jednu minútu. E, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Násilie na ženách je závislé od politického, hospodárskeho a spoločenského kontextu v jednotlivých krajinách. E, to môže byť napríklad e, domáce násilie, násilie v partnerskom vzťahu alebo na pracovisku. Všetky tieto druhy násilia sú nepriateľné, sú nepriateľným porušením základných práv človeka a sú prekážkou na ceste k rovnosti medzi mužmi a ženami. E, násilie si vyžaduje viac obetí ako napríklad rakovina a vytvára obrovské jazvy spoločnosti a na duši ľudí. Musíme sa usilovať, aby sme bojovali proti tomuto, fenoménu. Odhady OSN hovoria, že toto násilie sa zhoršuje každoročne a často ani nevieme o prípadoch násilia v Rumunsku. Podporujeme kampáň, ktorú zaviedlo OSN. Je to kampaň, ktorá má názov Ženy v tieni tieni a zameriava sa na vypracovanie lepšieho povedomia o tomto fenoméne. Ďakujeme, pani Meissner. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Násilie na ženách je skutočne hrozným porušením ľudských práv bez ohľadu na formu. Či už je to nudený sobáš, či už je to bitka alebo znásilnenie. Ja úplne za mm, hrozné považujem vraždy z octi, pretože to s ocťou nemá nič e, spoločné. Lisabonská zmluva onedlho vstúpi do platnosti a Charta ľudských práv bude mať právnu záväznosť a myslím, že to nás zavezuje k tomu, aby sme bojovali proti všetkým formám takéhoto násilia. Už sa hovorilo o tom, že násilie vo vojnách, znásilňovanie sa používa ako zbraň a rovnako sa poukázalo na Kongo, e, kde už sa to dlhé roky e, deje. Znásilnenia malých e, malých detí alebo tehotných žien nie sú žiadny tabu. Pani Ferrero-Waldner, komisárka, poukázala na to, že ženy, že oslovila ženy vo vládach, to sa zdá E, nestačí. Je to problém všetkých ľudí na svete a musíme urobiť všetko, aby Európska únia niečo zlepšila. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hanzlik, na jednu minútu. Vážený pán predseda, dámy a páni, v ostatných rokoch sa čoraz viac objavujú iniciatívy pre boj e, proti násiliu na ženách. Bohužiaľ, e, tento jav sa objavuje stále v Európe čoraz intenzívnejšie násilie na ženách. Nie je nič prirodzené, nie je to vec, ktorá by sa dala obchádzať. Ženy vo svete, alebo znásilňovanie žien, to je zločin a je to problém pre e, bezpečnosť žien a pre ich e, psychické zdravie ten samotný akt musí byť potrestaný a vinice nemôžu ostávať nepotrestaný. Nuž, musíme bojovať proti stereotypom, musíme skutočne e, niečo robiť, aby sme e, tento jav z našej spoločnosti vykorenili. Ďakujem pekne e, pani Figueiredo. Na jednu minútu. Vážený pán predseda, tento medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách by mal byť začiatkom pádu múru ticha a mlčania, ktorý v našej spoločnosti stále existuje. Je to problém, ktorý, ktorým trpí, trpí, my, trpia milióny žien. Je to porušovanie ľudských práv, je to prekážkou rozvoja v sociálnom verejnom živote na pracovisku. Bráni to realizáciu osobnosti, realizáciu občianských práv. Rovnako už sa hovorilo o kultúre a tradíciách, ale ekonomická a sociálna kríza kapitalizmu ešte viac e, prispieva k zraniteľnosti žien. Je jednoduchšie zneužívať a ocitajú sa čoraz viac na okraji spoločnosti. E, prispieva to k e, prostitúcii, Takže potrebujeme viac finančných prostriedkov, reálnu politiku na to, aby sme zlepšili postavenie žien v spoločnosti, aby sme podporili rovnosť práv a potrebujeme rezolútne kroky voči akýmkoľvek formám násilia na ženách. Boj proti diskriminácii a ochranu obetí. Ďakujem pekne. No ospravedlňujem sa všetkým ostatným rečníkom.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 mnohými represívnymi zákonmi, zatýkaním a tak ďalej a tak ďalej. Avšak aj napriek tomu násilie a vlna násilia na ženách nepolavuje. V roku 2008 e, zomrelo e, viac, e, takmer 200 žien následkom domáceho násilia. Bezpečnostné opatrenia, biometrické údaje, bezpečnostné kamery, to všetko nezodpovedá však skutočným bezpečnostným požiadavkám žien. No a týmto násilím trpia ženy vo všetkých krajinách bez ohľadu na náboženstvo alebo sociálne postavenie. Súvisí to s ich e, rodovou príslušnosťou, sexizmus, rasizmus. E, to sú podobné úkazy, ako bojovať proti sexizmu potrebujeme politickú vôľu, silnú politickú vôľu a odhodlanosť, potrebujeme príjmať preventívne opatrenia, potrebujeme politickú vôľu na vykorenenie akejkoľvek formy diskriminácie. A to je základ pre násilie. Predsa viac ako polovica občanov Európy, a totiž občianok, sú, takouto, sú hodné takéto politické investície, alebo nie? Dobre, a teraz v mene rady dostáva slovo na dve minúty eh, pani Torstensen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, vážený, vážená predsednička výboru pre práva žien, vážení poslanci. Chcem vám poďakovať za túto dôležitú rozpravu. Násilie na ženách má rôzne formy a násilie sa môže vykonávať rôznymi spôsobmi, ale bolesť a zraniteľnosť sú stále rovnaké bez ohľadu na to, kto je obeťou. Myslím si, že je pozitívne, že komisia sa ujala mnohých iniciatív v tomto smere. Dúfam, že európska spolupráca v tomto smere nám pomôže bojovať proti násiliu a posilniť rovnosť. Musíme postupovať strategicky. Ľudia tu spomínali rôzne konkrétne kroky a stratégie. Rada by som pripomenula, že násilie na ženách je jednoznačne prioritou pre švédske predsedníctvo. Keď sa pozrieme na štokholský program, ten, ktorý sa schváli budúci mesiac, tak tento program zvyšuje naše možnosti pristupovať k ženám, ktoré boli obeťami násilia. O tom hovoril Európsky parlament, to poprvé. Po druhé, 9. novembra naše predsedníctvo zorganizovalo konferenciu, na ktorej boli zastupcovia občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie, mohli si vymeniať informácie, skúsenosti o otázkach boja proti násiliu na ženách. A na jeseň predsedníctvo zorganizovalo aj konferenciu v Bruseli e, zameranú na obete násilia. Cieľom tejto konferencie bolo ukázať, ako môžeme tým, ktorí sú zraniteľní, e, pomôcť a ako môžeme poukázať e, aj na krajiny pôvodu, obeti, pašovanie s ľuďmi. Táto rozpráva je veľmi dôležitá. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, mnoho prekážok, ale myslím si, že našim cieľom je zabezpečiť, aby násilie na ženách skončilo navždy. Ďakujem pekne. A teraz v mene komisie pán de Gucht. Ďakujem. Ja, pán predsedajúci, by som sa chcel len vyjadriť na záver tejto rozpravy a v prvom rade musím poďakovať všetkým poslankyňam a poslancom, ktorí v tejto rozprave sa vyjadrili. Je to skutočne veľmi dôležitá vec a e, jedna z najbrutálnejších foriem e, porušovania ľudských práv. Toto sú toto sú najzákladnejšie ľudské práva a nedeje sa to len v rozvojových krajinách. Áno, hovorili sme o Kongu, ale mali by sme určite hovoriť aj o rozvinutých krajinách, pardon, rozvíjajúcich sa krajinách, Pakistán. A včera večer po stretnutí v tomto parlamente som e, pozeral televíziu a, a zachytil som tam program e, 24, teda 24 na 24 o zneužívaní a násilí na ženách v, v Pakistane a bolo to skutočne otrasné. A, takže Mm. sa to deje v podstate síce ďalej od našich hraníc, ale aj tu, ako uvádzala jedna z e, poslankyň, e, dochádza k násiliu na ženách napríklad kvôli tomu, že, nosia, že nechcú nosiť burku. Takže toto násilie e, sa stupňuje a výpady proti ženám sú čoraz horšie. Sexuálne násilie sa používa ako vojnová zbraň a niekedy potom vidno, že sociálne tkanivo tradičných komunít e, sa narúša a e, tie tradičné spoločenstva e, miznú. A v tejto situácii sa objavujú rebeli, bojujú s vojakmi, ale zapájajú do tohto boja aj tých tzv. bežných občanov, ktorí sa potom tiež uchylujú k takýmto otrasným činom proti ženám a proti deťom. No a Ďalej e, niekoľko poslankyň a poslancov sa pýtalo, či existuje nejaká možnosť e, európskej smernice. Smernice, ktorá by pojednávala o násilí proti ženám, kde by sa hovorilo o prevencii, o stíhaní, vyšetrovaní, e, hľadaní páchateľov. Ja nemôžem momentálne nájsť nejaký právny základ. Právny základ ten by mohol byť v eh, Lisabonskej zmluve pre konkrétne, eh, konkrétne činy, činnosti, ale pokiaľ ide o, najmä eh, o obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie maloletých a detskú pornografiu, toto sú oblasti, o ktorých Lisabonská zmluva hovorí celkom jasne, takže ten právny základ by mohol byť tam, ale deklarácia ľudských práv samotná nie je právnou bázou na to, aby sme vypracovali smernicu Každopádne myslím si, že komisia by mala ďalej pokračovať v práci rôznymi ďalšími spôsobmi eh, na riešení tohto problému, a to najmä na základe programov, teda prostredníctvom programov, ktoré by sa zameriavali nielen na rozvojové krajiny, ale povedzme aj určité zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a tiež eh, na naše vlastné členské krajiny, pretože aj u nás doma v Európskej únii, ktorá by mala byť e, príkladom pre zbytok sveta čo do ochrany ľudských práv, a ľudských práv žien aj mužov, e, sú stále problémy. Takže môžete sa spolahnúť na súčasnú komisiu, ale určite aj budúce komisie, že budú pokračovať e, v činnosti v tejto oblasti a v intenzifikácii krokov na potlačenie násilia proti ženám z jednoduchého dôvodu. My sa domnievame, že je to nevyhnutné. No a ako e, niektorá z poslankyň povedala, nejde v podstate o otázku toho, že by podnikala komisia alebo EÚ alebo niektorá naša inštitúcia. Kroky jednoducho na všetkých úrovniach e, našich právomocí by sme túto vec e, mali zohľadňovať a riešiť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán komisár. Aby sme teraz uzavreli rozpravu, dostala som eh, niekoľko návrhov na uznesenia za výbor pre eh, ženské práva a rovnosť a týmto diskusiu uzatváram. Hlasovať sa bude zajtra. Ďakujem veľmi pekne. No a ďalším bodom na programe je, sú vyhlásenia Rady a komisie o politickom riešení problému piráctva pri somalskom pobreží.